programu. Vážené dámy a páni, predseda Európskeho parlamentu bol požiadaný o vyhlásenie k e, ničivému zemetraseniu a k tsunami vo Fokušime. E, potom bude nasledovať rozprava. Pred rokom 11. marca 2011 Japonsko bolo e, postihnutá troj, ako trojitou katastrofou. Najprv zametrasením eh, na stupnici Richterovej eh, deviatkou, eh, potom tsunami a o deň neskôr explodoval prvý z troch blokov atomovej elektrárne vo Fukushima došlo k e, najhoršej katastrofe, e, čo sa týka e, ja, atomovej katastrofy, najhoršej katastrofe od Černobylu. A dnes si spomíname na 19 tisíc ľudí, ktoré ktorí prišli o život, na tisícky ľudí, ktorí e, prišli o svojich príbuzných, na viac než 340 tisíc ľudí, ktorí museli utiecť zo svojich domovov. E, pred týmto žiarením, ktoré, ktorí e, stratili navždy svoj domov. Na túto katastrofu reagoval celý e, svet. Celý svet bol pohnutý. Odvaha týchto e, hrdinov v Fokušime, ktorí išli priamo do reaktora a riskovali svoj život, aby bolo možné vyhnúť sa tomu najhoršiemu to bol hrdinský čin a obyvateľstvo a razantnosť, ako začali odstraňovať následky, kapa, následky katastrofy, e, boli pre nás veľkou výzvou. Vážené dámy, vážení e, páni, každý jeden z nás musí sám pre seba rozhodnúť, kde, na akej pozícii sa nachádza v rámci eh, rozpravy o atomovej energii. Ale je to dobré, že takáto kontroverzná rozprava existuje. Aj eh, keď je dôležité hovoriť o atomovej energii a je to v rámci národných kompetencií jednotlivých členských štátov, Čiže je to vysosná záležitosť národných parlamentov, ale aj napriek tomu treba viesť rozpravu aj na celoeurópskej úrovni, pretože všetci sme prepojení e, týmito sieťami elektrickými a udalosti v jednej krajine majú dopad na život ľudí v krajine druhej. 30 energie v Európe e, sa získava z atomovej energie v súčasnosti a či táto energia je istá a bezpečná, e, do toho toho máme čo hovoriť. E, Zemetrasenia a tsunami e, boli veľkou katastrofou v Japonsku, ale e, Fukushimu pričinili ľudia. Bolo možné tomu zabrániť a to je to poučenie, ktoré musíme vyvodiť z tejto udalosti. Milé kolegyne a kolegovia, bez ohľadu na názorové e, rozlišnosti e, tých, ktorí sú za a tých, ktorí sú proti atómovej energii. Je jedno jasné, musíme urobiť všetko preto, aby sme sa postarali o maximálnu bezpečnosť atomových elektrární na rozdiel od mnohých, ktorí po tejto tragédii len diskutovali, Európsky parlament aj konal. Vítame aktivity Európskej komisie a odborníkov v Európskom parlamente počas minulého roku za účelom bezpečnosti atomovej politiky. Boli vykonané e, záťažové testy atomových elektrární v EÚ 143 v júni Európska komisia predloží k tomuto definitívnu e, záverečnú správu. Mm. Chcem ešte raz e, zopakovať. Atomové elektrárne, ktoré neobstoja v záťažovom teste, musia byť okamžite e, vyňaté z prevádzky. Nedokážem si e, predstaviť, že bude vykonaný záťažový test, v ňom elektráreň atomová neobstojí a napriek tomu bude prevádzkovaná ďalej. Vítam tiež správu k atomovému odpadu, ktorú sme prijali minulý rok v Európskom parlamente. Poprvýkrát v celej Európe existujú záväzné pravidlá a bezpečnostné štandardy pre zaobchádzanie s atomovým odpadom. Vo februári e, sa hlasovalo vo výbore pre životné prostredie o energetickej účinnosti. Do roku 2020 majú byť dosiahnuté 20-percentné úspory na e, efektívnejšie je využívanie energií v Európe, čo by bolo dôležitým mielnikom v rámci dosahovania našich ctižiadostivých cieľov 2020 z katastrofy v Fukushime, e, ktorá spôsobila toľko utrpenia ľuďom v Japonsku, by sme sa mali e, poučiť tie názorové rozdiely, ktoré tu e, sú, musia e, byť e, akýmsi spôsobom nejako zosúladené, aby sme sa postarali o bezpečnosť atómovej energie a aby boli prijaté konkrétne opatrenia, tak ako už boli niektoré prijaté, aby sme v nich pokračovali ďalej. Takže tá výzva s Fokušimi je e, jednoznačná. Nie všetko, čo je realizovateľné, čo sa dá urobiť, je aj zodpovedné. Ďakujem za pozornosť. Takže teraz Otváram rozprávu k vyhláseniu predsedu Európskeho parlamentu pána Odi z e EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, vaši pani podpredsedka Európskej komisie, včera 6.46 štrasburského času sa v Japonsku zastavil život. Bola tu kolektívna modlitba. Japonský ľud si pripomenul ľudí, ktorí boli postihnutí a ktorí museli čeliť tejto závažnej katastrofe, ktorá sa udiala vo Fukushime. Takto pred rokom vyvolalo zemetrasenie, zničenie zásobovania elektrickou energiou a nabehli núdzové generátory. Bohužiaľ, 14-metrové vlny zničili jadrovú elektráreň a spôsobili 19 tisíc mŕtvych ľudí, ktorí si museli nájsť nové obydlie a je to skutočne jedna z najvážnejších katastrof tohto typu. Ďakujem pekne, pán predseda, za vašu iniciatívu. Chcel by som povedať, že je dobré, že si pripomíname odvahu a dôstojnosť japonského ľudu, že si pripomíname aj rodiny postihnutých a my sme v našich myšlienkach s týmito ľuďmi. Táto katastrofa priniesla zo sebou aj politickú rozpravu, vy ste to nakoniec pripomenuli. A v rámci určitých emócií niektoré štáty ukončili činnosť jadrových elektrární, respektíve tak ešte stále robia, ale sú ešte aj miesta na svete, e, kde sa elektrárne jadrového typu stávajú a tých je viac ako tých, ktoré sa zastavili. Táto katastrofa vlastne znamená urýchlenie rôznych katastrof vo svete. Nezabúdajme na ropnú katastrofu v Mexickom zálive. Ďakujeme pánovi Oettingerovi, vážená pani podpredsedníka komisie. Po katastrofe 11. marca sa Európska rada stretla, vyhodnotila celkové riziko všetkých jadrových elektrární v Európskej únii. Európska komisia bola vyzvaná, aby revizovala smernicu o jadrovej bezpečnosti, vytvoril sa pracovný program a teraz všetky členské štáty uskutočnili toto hodnotenie a očakávame peer review na Európskej rade v júni 2012. Tam sa bude robiť hodnotenie. Skupina EPP si žela, aby sa úvahy zacielili na následovné zlepšenia. Predovšetkým pokiaľ ide o bezpečnostné normy Európska únia a jej občania musia mať istotu, že máme najlepšie bezpečnostné normy na celom svete. Vieme, že tieto bezpečnostné normy sa vyvíjajú, závislosti od vedeckého vývoju. Musíme stále dbať o to, aby tieto normy boli dodržiavané, pokiaľ ide o prevádzkovateľov elektrární. Takisto potrebujeme viac nezávislosti zo strany kontrolných orgánov. Po tretie, transparentnosť Ide tu o oblasť, kde transparentnosť musí dosiahnuť maximálnu mieru. Všetky národné regulačné kontrolné úrady musia informovať verejnosť o záveroch, aby verejnosť bola informovaná. Po štvrté, musíme revidovať technické kritéria, ktoré sa týkajú voľby lokalít, kde budú jaderné, jadrové elektrárne postavené. Po piaté, musíme zlepšiť aj prípravu a reakciu na krízové situácie a chcel by som pripomenúť, že je tu návrh na vytvorenie Európskej civilnej ochrany. Po šieste, <clears throat> civilnoprávna zodpovednosť prevádzkovateľov do návrhu musíme zahrnúť všetky skutočné náklady v rámci prípadného rizika. A takisto aj náklady na prípadné odstavenie elektrárne, vrátanie kapitálových nákladov. Po siedme, respektíve za po 8. bod. Pokiaľ ide o odborná príprava výskumu, tu vítam návrhy komisie. Ide tu o to, že by sme chceli o dva roky predložiť výskumný program Euratom. Nepodarí sa nám vyriešiť naše problémy, pokiaľ ide o konkurencieschopnosť, pokiaľ ide o riešenie klimatických zmien a pokiaľ ide takisto aj o sociálne požiadavky. To sú všetko požiadavky, ktoré sú dôležité na to, aby pokračovala aktivita denuklearizácie, ktorá má viesť k najväčším bezpečnostným podmienkam. Ďakujem pekne, pán Ody. Teraz dostane slovo pani Ulfskok. Vážený pán predseda, ďakujem za slovo. Po vzťahu udalostí, ktoré sa udiali za ostatný rok, si treba uvedomiť, že aj také veľké katastrofy ako katastrofku Mukušime môžu upadnúť do zabudnutia. My, politici, tí, ktorí robia rozhodnutia, sa sústredíme na iné problémy, na iné krízy a médiá sa zase sústredia na nové udalosti. A preto je veľmi dôležité, aby sme okrem iného tu na v Európskom parlamente si pripomenuli výročie katastrofy vo Fukushima to, čo sa udialo 11. marca roku 2011, bola katastrofa, ktorú si predtým nikto nevedel ani predstaviť. Išlo tu o zemetrasenie, tsunami a potom výbuch jadrovej elektrárny, čo viedlo k tomu, že viac ako 19 tisíc ľudí bezprostredne prišlo o život a 325 tisíc ľudí stratilo príbytok. Malé miesta v blízkosti Fukushimy sú, respektíve boli absolútne zničené, nedá sa tam žiť a bývať. Obyvatelia boli rozpílení do viacerých oblastí Japonska, však napriek tomu ešte tieto oblasti sú spomienkach ľudí, ktorí tam bývali, ale s postupom času aj tieto prepojenia, tieto spomienky vyblednú a nakoniec nezostane skutočne nič. Fukushima nebola iba ľudskou tragédiou, ale iniciovala aj diskusiu ohľadne atomovej energie. Najdôležitejšie ponaučenie, ktoré podľa môjho názoru z katastrofy Fukushima môžeme vyvodiť, je, celkom jednoduché, respektíve vážne. Budúcnosť nespočíva v atomovej energii. Hoci technológia, pokiaľ ide o atomovú energiu, vo viacerých formách bude aj naďalej existovať. Avšak ak sa štáty uznesú postupovať takým spôsobom, ako sa rozhodli, tak jednoducho to nebude realizovateľné. Atomová energia závisí od subvencií, dotácií. To znamená, že to v konečnom dôsledku môže byť drahšie ako obnoviteľné zdroje energie. Také je to jednoduché, ak sa urobia patričné politické rozhodnutia. Každá krajina môže sa rozhodnúť sama ohľadne toho energetického mixu, ktorý budú používať. Ale politické rozhodnutie závisí od, u nás v Európe. Od nás môžeme celkom jasne dať najavo, že zásoba energie je možná z obnoviteľných zdrojov. V, tomto, v tejto oblasti máme skutočne veľkú úlohu. Obnoviteľné zdroje energie ešte stále nie sú dostatočne rozvinuté do dnešného dňa, nie sú ešte tak komplexné, ako by mohli byť nemôžu zabezpečiť chod každodennej činnosti firiem a domácnosti, ale ak by sa nám to podarilo dosiahnuť, respektíve na to, aby sme to mohli dosiahnuť, musíme investovať veľa peňazí do infraštruktúr, do výskumu, aby tieto zdroje energie boli ďalej roz, rozvíjane. A pokiaľ ide o prepojenie spoločnosti a trhu, táto diskusia tu je dnes pri príležitosti spomienky na obete Fukushima, ale ide tu aj o to, aby sme sa pozreli do budúcnosti. Ďakujem. Za liberálnu politickú skupinu dostane slovo pán Valean. Nech sa páči, máte dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. V mene politickej skupiny ALDE by som chcela vyjadriť našu solidaritu s obeťami prírodnej katastrofy a jadrového nešťastia, ktoré sa udialo pred rokom v Japonsku, Európska únia by mala podporovať postihnutému regiónu humanitnú, technickú a finančnú pomoc. Podľa nášho stanoviska európska odpoveď na túto katastrofu bola dostatočná. Bolo veľmi dôležité, aby sme neurobili nejaké dramatické rozhodnutia smerom do budúcnosti ovplyvnených chvíľkovými emóciami, Komisia navrhla a aj odsúhlasila koordinované, koordinované dobrovoľné záťažové testy a to je niečo, čo podľa nášho názoru bolo správnym krokom. Naša politická skupina očakáva finálnu správu, ktorá bude prednesená na Európskej rade v júni roku 2012 a očakávame, že všetky potrebné kroky budú urobené na to, aby sme zabezpečili, že naše nukleárne elektrárne budú bezpečné a odolajú aj teroristickým útokom avšak takisto uznávame, že je nemožné vytvoriť 100%, 100% svet bez rizika. Hlavnou otázkou v súčasnosti zostáva, že aká by mala byť nukleárna budúcnosť Európskej únie Ide tu o otázku, na ktorú nemáme spoločnú odpoveď. Sú, skutočnosť je taká, že na ňu nepozeráme rovnako v Európskej únii, pokiaľ ide o nukleárnu energiu v kontexte energetického mixu v Európe. Takže v súčasnosti nemáme spoločnú odpoveď inú ako to, že sa chceme sústrediť predovšetkým na bezpečnosť nukleárnej energie. Avšak treba povedať, že Japonsko poukázalo na rizika jadrovej energie. To je niečo, čo sme však vedeli. Myslím si, že spoločný energetický trh je odpovedou, ale by sme mali pracovať, aby vlády mohli investovať do obnoviteľných zdrojov energie, ktoré budú šetrné k životnému prostrediu, budú lacné a budú spolahlivé. A hoci ešte v súčasnosti máme v energetickom mixe jadrovú energiu, budeme sa v budúcnosti musieť pozrieť iným smerom. Ďakujem pekne, pani Baleán. Za politickú skupinu zelených dostane slovo pani Harms na 5 minút. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne kolegom, kolegyňam za túto diskusiu, za to ohliadnutie sa do minulosti na udalosti v Japonsku spred roka. Myslím, že je skutočne dojímavé, čo sa vo viacerých krajinách cez víkend udialo na celom svete, aký jasný je signál, ktorý sme my vyslali smerom do Japonska že jednoducho to je smútok a tú postihnutosť s celým japonským národom zdieľame túto smútok. E, avšak myslím si, že aj rok po tejto katastrofe sa od nás očakáva, aby sme sa pozreli ešte pozornejšie na to, čo sa tu udialo. Minulý týždeň som mala v Bruseli návštevníkov z Japonska, ktorých som pred pár týždňami v rámci cesty do Japonska, do Fukushimy, ktorých som tam spoznala. A na vrchole delegácie bol pán Akusato, bývalý guvernér, ktorý bol 18 rokov guvernérom e, tohto regiónu Fukushima. Celá táto delegácia z tohto regiónu Fukushima mala, vysielala silné apely na Európanov, požiadavky a prosby, ktoré by sme nemali ignorovať. Ľudia v tomto regióne, v regióne Fukushima, sa nachádzajú vo veľmi vážnej nebezpečnej situácii, v rámci ktorej musia žiť, a to až do dnešného dňa a majú pocit, že sú osamotení. Nemajú dojem, že japonská vláda skutočne vážnym spôsobom e, má záujem ich ochrániť, okrem iného preto, že tie hraničné hodnoty, pokiaľ ide o bežné obyvateľstvo, ktoré v regióne Fukushima musia bývať, sú tak vysoko nadsadené, že medzičasom už odpovedajú tomu, čo normálne je určené pre zamestnancov v tých najhorúcejších častiach atomových elektrární. To znamená, že v Japonsku celkom vedome v regióne Fukushima, sa navýšili aj sa navýšili aj ochorenia rakovinového pôvodu, respektíve s týmto sa musí počítať v budúcnosti, v najbližších rokoch, v najbližších desaťročiach a myslím, že tu by mala, predtým to by Európa nemala zatvárať oči a myslím si, že Svetová organizácia pre zdravie musí jednoducho v prípade takýchto katastrof uh, očakávať určitú mieru zodpovednosti Nemôžeme si od Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu e, dať nahovoriť, že pred takou mierou nezodpovednosti budeme zatvárať oči. Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu by takisto mala byť kritizovaná zo strany Euratomu, Európskej komisie ako zo strany členských štátov práve preto, že tvrdí, a to pri, až do dnešného výročia nestiahle, že pokiaľ ide o situáciu v jadrovej elektrárne vo Fukushima, že to je pod kontrolou. A že dnešného dňa japonskí experti sa nedohodli na tom, že ako vlastne súčasný stav v ruinách tejto elektrárne vo Fukushime vyzerá. Nikto nevie celkom presne povedať, koľko jadrového paliva tam ešte tlie. Tieto ruiny neboli doteraz stabilizované. Kedykoľvek môže môžu tieto ruiny spadnúť a to by so sebou priviedlo ďalšiu katastrofu pre ľudí v tomto regióne. Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu má za cieľ šíriť po svete atomovú jadrovú energiu. Nemôžeme im dať tú možnosť v tejto situácii zobrať do vlastných rúk zodpovednosť, eh, bez, pokiaľ ide o bezpečnosť celých ľudí. Prosby z tohto regiónu zo strany politikov a expertov, ako aj pokiaľ ide o občanov, tie sú nasledovné. Pošlite nám medzinárodnú pracovnú skupinu so skúsenostiami, ktoré máte v Európe z obdobia Černobylu. Na základe týchto skúseností sa môžu zachrániť ľudské životy v Japonsku a možno táto celá atomová elektrárna ešte bude dať stabilizovať. Najprísnejšia kritika prichádza z Japonska, pokiaľ ide o tento zaťažový test v Európe, pretože tento sa teraz uplatňuje v Japonsku. Z 54 reaktorov, ktoré sú v Japonsku, fungujú iba dva. Všetky ostatné sú podľa záťažových kritérií momentálne preskúmované. Inžinieri z firmy Toshiba, to znamená ľudia z japonskej spoločnosti, ktorá podporuje atomovú energiu, mi vysvetlili, že ak sa ak by sa tento zaťažový test urobil rok pred Fukushimou, tak by jednoducho Fukushima atomová elektrárne by bola obstála absolútne bravúrne. Dámy a páni, tento zaťažový test pre elektrárne je skutočne spochybniteľný. Tvrdenie, že s takýmto testom zabezpečíme viac bezpečnosti, takéto tvrdenie v najhoršom prípade no, preverí čas pri ďalšej katastrofe. Mne jednoducho sa ježia vlasy, keď si pomyslím na to, že takýto európsky test bude viesť ďalšie katastrofe v Japonsku. Ja tu apelujem na predstaviteľ Európskej komisie, na pani podpredsedničku si celkom jasne premyslie to, že čo Európa môže ponúknuť. Po, naša uvedomilosť, naše poznatky, naše skúsenosti, aj skúsenosti s Černobylom, toto od nás potrebuje v Japonsku, ale nepotrebuje od nás tento zaťažový test. Veľmi pekne ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pani Harms. Za konzervatívcov dostane slovo pán Karim. Máte dve minúty, nech sa páči. Vážený pán predseda, chcel by som e, spolu s vami e, vyjadriť útechu všetkým tým, ktorí boli postihnutí katastrofou v Japonsku pred rokom. Veľa z tých 19 tisíc ľudí, ktorí boli evakuovaní z tejto oblasti, sa nechcú vrátiť do svojich pôvodných oblastí, pretože radiácia v niektorých oblastiach ešte stále 25 krát väčšia ako tá, tá hranica, ktorá dôležitá na evakuáciu. Bezprecedentné udalosti v Japonsku a dopad uh, tsunami ako aj zemetrasenia na túto jadrovú elektráreň priniesli zo sebou aj otázku jadrovej bezpečnosti a priniesli zo sebou otázky, pokiaľ ide o potrebu takéhoto typu energie. My to, čo sa udialo vo Fukushime, berieme veľmi vážne. Be- atomová bezpečnosť musí byť hlavnou prioritou pre nás všetkých. Poučiť sa musia tak vlády, ako aj priemyselné odvetvia ohľadne toho, akým spôsobom budeme v budúcnosti pokračovať, pokiaľ ide o atomovú energiu, či budeme stávať nové a ako budeme održiavať staré. Pokiaľ ide o zaťažové testy a výskum, tieto musia byť robustné a založené na mm, skúsenostiach, aby sme sa poučili. Musíme si zapamätať, že mm, tento katastrofa priniesla zo sebou informácie, že takéto katastrofy sa môžu udiať táto elektráreň jednoducho odolala zemetraseniu, ale neodolala, fuk- ale neodolala tsunami. A musíme sa poučiť z toho, ako Japonci reagovali na túto krízu. Musíme byť pripravení musíme mať kapacity, pokiaľ ide o tak katastrofy takejto miery a tieto musíme stále preskúmavať a musíme brať do úvahy aj špecifické lokality, kde takéto elektrárne sú umiestnené. Musíme takisto pochváliť tými, ktoré sa snažili situáciu vyriešiť, ale takisto tu boli aj úrady, ktoré mohli konať iným spôsobom a lepšie. Udalosti v Fukushime boli šokujúce pre nás všetky, avšak som presvedčený, že reakcia ako taká musí byť vyvážená a zakladať sa na skutočnostiach. V rámci právneho rámca očakávame, aby sme v rámci Európskej únie zobrali do úvahy všetky E, skúsenosti, aby sme sa vyhli negatívnym dopadom, pokiaľ ide o bezpečnosť a pokiaľ ide o zabezpečenie energetických dodávok. Regulátori ako aj priemysel musia spolupracovať na to, aby zabezpečili e, stále zlepšovanie, pokiaľ ide o bezpečnosť existujúcich ako aj budúcich jadrových elektrární. Konec koncov jadrová bezpečnosť je najdôležitejšia a musí byť prioritou na našom programe. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán Karim. Ďakujem pekne. A za konfederatívnu hlavicu dostane slovo pani Matias. Ďakujem pekne, pán predseda. Pred rokom sa udiala táto tragédia v Japonsku. Mali sme tu zemetrasenie a takisto aj túto nukleárnu katastrofu. A dnes si pripomíname obete Fukushimy. Veľa obetí prišlo o život a hovoríme tu o tom, že sa musíme poučiť. Musíme sa poučiť v tom zmysle, že takéto prírodné katastrofy sa dejú a že sa jednoducho nedá zabrániť prírodným katastrofám v budúcnosti. Avšak nie je pravda, že sa vždy správnym smerom poučíme. Ešte rok po katastrofe v Fukushime sa stále stávajú jadrové elektrárne. Rok po Fukushime ešte stále plánujeme nové jadrové elektrárne. A v súčasnosti myslíme na obete, a to nie len nešťastia vo Fukushime, ale aj na obete Hirošimy a Nagasaki. Aj to boli veľké tragédie, ako aj tragédia v Černobyle. To nás všetko zavezuje k tomu, aby sme túto diskusiu znovu premysleli, aby sme sa skutočne sústredili na obnoviteľné zdroje energie. Pred rokom Japonci zažili túto obrovskú katastrofu. Pred rokom ešte všetci podporovali jadrovú energiu, ale v súčasnosti sa veci už zmenili a myslím si, že bezpečnosť by nemala poznať nejakú cenu. Politika, ktorá aj v súčasnosti podporuje jadrovú e- energiu, svedčí o určitej arogancii. Máme veľkú väčšinou v Európe, ktorá je proti jadrovej elektrárne, ale zdá sa, že, že ešte stále podporujeme túto energiu. Na základe tejto katastrofy v Japonsku sme mali 320 tisíc utečencov. Zhruba 6 tisíc z nich sa nikdy nebude môcť vrátiť do svojich pôvodných obydlí. Nikdy sa nestretnú so svojou rodinou a potrebujú určitú útechu, avšak ich život sa momentálne nachádza v absolútnych troskách. A ak by sa vrátili do vlastného domu, tak treba povedať, že tento eh, ich dom je radioaktívne postihnutý a nemôžu navštíviť región, v ktorom bývali. Sú to už iba ruiny. A Fukushima ako taká by nemala vojsť do histórie ako určitý skanzen, ktorý e, je radioaktívne postihnutý. Ide tu o našu celú civilizáciu, ide tu o to, aký ďalší model rozvoja chceme, aké ďalšie technológie chceme podporovať. Táto katastrofa má aj svojich zodpovedných a v Japonsku, tak aj v Európe vznikli občianské hnutia, ktoré sa zasadzujú za to, aby sa veci zmenili. Treba povedať, že 100% bezpečnosť sa pri jadrovej energii nedá dosiahnuť. Nepomôže nám ani najlepší záťažový test. Nikdy sa nedá simulovať všetko to, čo by sa mohlo udiať ako katastrofa. Preto hovoríme, že energetická politika ako taká musí byť zmenená. Energetická politika, pán predseda, nemá žiadne hranice. Ďakujem pekne, pani Matias. EFD sa neprihlásil nikto, ale pán Sperony by sa chcel prihlásiť o dve minúty na nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja by som chcel povedať, že tragédia vo Fukushime, e, ktorá je rozsahom porovnateľná s Černobylom, nám pripomenula, že v jadrových elektrárniach neestuje niečo ako bezpečnosť alebo spolahlivosť. Tie prípady sa síce podstatne líšia v, v technických detailoch. E, Černobyl, tam to bolo spôsobené technickými alebo návrhovými problémami samotnej elektrárne, zatiaľ čo vo Fukushime e, bola elektrárne narušená zvonka zemetrasením a e, prílivovou vlnou a e, tam išlo jednoducho o e, nepredvídateľné alebo nepredvídané magnitúdy oboch týchto javov, ktoré boli najsilnejšie od začiatku merania, ale tí, ktorí tvrdia, že vo svetle takýchto nehôd alebo incidentov by sme sa mali úplne vzdať jadrovej e, energie a Mm, do istej miery k tomu, že aj dochádza, by e, sme mali povedať, že e, treba najprv porozmýšľať, treba začať diskutovať a e, iste my vieme, že a za energetický mix odpovedajú členské štáty, ale Európsky parlament určite má právo sa k tejto veci vyjadriť a má právo povedať, čo si o tom myslí. Samozrejme, chceme zaslať najúprimnejšiu lútosť pozostalým. Ďakujem veľmi pekne, pán Speroni. A teraz by som chcel odovzdať slovo pani e, komisárke Reding. Vážený pán predseda, vážené poslankyňa a poslanci, rok prešiel od e, tej, e, od tej hrôzy, ktorá nastala v Japonsku a, a ktorá spôsobila aj najväčšiu nehodu jadro, v jadrovom zariadení v ľudskej histórii. My by sme v prvom rade chceli vyjadriť e, čo najhlbšiu úprimnú sústrasť tým, ktorí trpia, tým, ktorí sú pozostalými a v druhom rade sa musíme zamyslieť e, nad tým, čo teraz urobíme s jadrovou energetikou. Už dlho pred e, Fukushimskou haváriou komisia rozbehla aktivity na zvýšenie bezpečnosti jadrových elektrární v Európe. Prvým krokom bolo prijatie smernice o jadrovej bezpečnosti v roku 2009, po ktorej následovala smernica o, o nakladaní s odpadmi v roku 2011. A ja by som chcela poďakovať Európskemu parlamentu za konštruktívnu úlohu, ktorú zohrával pri schvalovaní týchto dvoch základných prvkov nášho prístupu. Po fukušimskej eh, nehode komisia rozbehla komplexné hodnotenie e, rizík všetkých e, prevádzkovaných jadrových elektrární v Európe. E, tento materiál schválila aj Európska rada, aj Európsky parlament a vy viete, že tieto skúšky, záťažové skúšky prebiehajú od júna 2011 a vychádzajú zo spoločnej európskej metodiky. Ja som si veľmi pozorne vypočula to, čo povedala pani Harms a chcela by som odovzdať kolegovi Oettingerovi túto, e, toto posolstvo. Všetkých 14 e, členských štátov, ktoré majú v prevádzke jadrové elektrárne, plus Litva, ktorá momentálne, e, momentálne mm, zastavuje prevádzku svojej elektrárne, musia spracovať správy pre svoje prevádzkované elektrárne, e, ktoré budú hodnotené ostatnými štátmi a musia sa pridržať metodiky, ktorá bola e, ktorá bola schválená. Tejto metodiky sa napríklad pridržiava aj Ukrajina a Švajčiarsko. Súčasťou tejto metodiky je ohlásenie výsledkov, ktoré by mali byť k dispozícii v apríli a kolega Oettinger bude prezentovať konečné výsledky na rade v júni 2012. Kolega Ettinger mi povedal, e, že bude ochotný prísť do Európskeho parlamentu a diskutovať o výsledkoch týchto záťažových e, skúšok. Výsledky z týchto záťažových skúšok by e, mali poskytnúť objektívny pohľad na jadrovú energetiku a jadrové energetické zariadenia v Európe a e, zároveň by um, tieto informácie mohli byť východiskom pre ďalšie legislatívne iniciatívy na zlepšovanie tejto oblasti. V prvom rade bude treba preskúmať e, technické podmienky bezpečnosti, spôsob riadenia jadrovo-energetických zriadení a tiež reakciu v prípade Eh, naliehavých prípadov havárií. Ďalej, eh, veľmi dôležitou skúškou týchto záťažových, záťažových testov eh, sú ehm, núdzové postupy a existuje orgán v Európskej únii, ktorý sa bude venovať osobitne tejto oblasti. Táto skupina tiež bude publikovať svoju konečnú správu v júni a táto správa bude priložená k správe komisie, ktorá bude prezentovaná rade aj parlamentu. A a teraz e, k implementácii e, výsledných odporúčaní. Vy viete, že e, túto realizáciu budú musieť mať na starosti členské štáty. Je to ich povinnosť, ale monitorovací mechanizmus a mechanizmus oznamovania tieto mechanizmy budú musieť byť zostavené alebo vytvorené v každom členskom štáte rovnako a tieto informácie získavané zo všetkých členských štátov budú zverejňované, pretože otázka bezpečnosti jadrovej energetiky otázkou bezpečnosti obyvateľstva. No a ďalej by som chcela povedať, že treba zdôrazňovať a posilňovať tzv. bezpečnostnú kultúru a tiež pripravenosť na zásahy v prípade krízových situácií, a to celosvetovo. Tieto záťažové skúšky by mohli stanoviť akýsi benchmark, akýsi, akúsi porovnávaciu hladinu a Eh, my by sme nechceli byť eh, jediní, ktorí takéto niečo budeme vykonávať. Eh, chceli by sme rozšíriť takúto bezpečnostnú kultúru aj za naše hranice, a to v rámci medzinárodnej spolupráce, najmä na pôde Medzinárodnej agentúry pre jadrovú energetiku IAEA. E Táto spolupráca je teraz veľmi dôležitá a komisia by chcela prispieť aj k aktualizácii dohovoru o jadrovej energetike tak, aby sa posilnila jeho e, vynutiteľnosť, aby sa posilnila aj spolupráca medzi vládami. Ďakujem veľmi pekne, pokračuje pani predsedajúca, pani podpredsedníčka komisie. Týmto by som chcela uzavrieť rozpravu k tomuto bodu. Nasledujúcim bodom je spoločná rozprava o rodovej rovnosti. Um, ja by som